sa tu zišli, máme spoločné dve veci. V prvom rade ide o zodpovednosť voči týmto miliónom ľudí. Ľuďom, ktorí nám zverili svoje sny, nádeje a obavy. No a po druhé, máme všetci obrovské šťastie, pretože život strávený v službe ostatným je život, ktorý je naplnený ale iba ak dostojíme očakávaniam miliónov ľudí, sa tento život naozaj naplní. Ak zlyháme, tí najzraniteľnejší zaplatia najvyššiu cenu. Mladé ženy a muži, ktorí sa pozerajú do budúcnosti, ale nič v nej nevidia. utečenkyne, matky, ktoré zvierajú svoje deti, ktoré nemajú miesto, ktoré by mohli nazývať domovom. Úzkostliví otcovia, ktorí nemôžu nájsť prácu, aby uživili svojich milovaných. A mnohí, ktorí sa cítia na vedľajšej kolaji, pretože ich identita je ohrozovaná. Definujúci znak uplynulého desaťročia sa niesla v znamení ľudí, ktorí hľadali uši, ktoré by vypočuli ich hlas Milióny ľudí vyšli do ulic, do ulic pochodovali, sedeli, tweetovali, podcastovali a hashtagovali, čo chceli a čo mali na mysli. A všetci chceli to isté. Férovú príležitosť. Šancu zabojovať o svoj život. Vážení priatelia, ľudia po celom svete sa vyslovili o tom, čo chcú, kam chcú dospieť. Avšak vzhliadajú k nám, aby sme ich viedli po tejto ceste. Pozerajú sa na nás, aby sme mohli predvídať a pripravili ich na prekážky, ktoré môžu na tejto ceste ležať. To však vyvoláva mnohé otázky typu, čo by bolo keby. No a tieto otázky nie sú rozmarné alebo teoretické cvičenie, zvlášť v mojom regióne kde tie najhoršie scenáre nie sú iba hypotetického eh, charakteru, ale častokrát sú hneď za hranicami súčasnej reality. Bačo viac, to, čo sa stane na Blízkom východe, častokrát pocíti a pociťuje celý svet. Takže začnem tou najrozjatrenejšou ranou našeho regiónu. Čo sa stane, keď sa svet vzdá dvojštátneho riešenia e, palestínsko-izraelského konfliktu? Viac ako 70 rokov tohto konfliktu už e, spôsobil obrovský chaos, čo sa týka nádejí pre spravodlivosť. Tí, ktorí zastávajú riešenie jedného štátu, navrhujú nemysliteľné riešenie. Jeden štát, e, ktorý bude spočívať na štruktúrálnej nerovnosti, kde palestínčania budú občanmi druhej kategórie. Jeden štát, ktorý sa bude obracať chrbtom ku svojmu susedstvu a ktorý bude e, naďalej šíriť nerovnosť medzi ľuďmi a vierami. Pred piatimi rokmi som takisto sa prihováral vám k tejto sieni a hovoril som o nebezpečenstve premiér. A dnes musím povedať otvorene, že tieto nebezpečenstva iba narástli. Násilie pokračuje, pokračuje výstavba osád a pokračuje aj nedodržiavanie medzinárodného práva. Povedal som to už bezpočet krát a bezpočetnými spôsobmi, ale zopakujem to a budem to hovoriť znovu a zvolu. Mierumilovnejší svet nie je možný bez stabilného Blízkeho východu. A stabilný Blízky východ nie je možný medzi, bez mieru medzi palestínčanmi a Izraelčanmi. Čo ak by Jeruzalem, miesto, ktoré, môj, ktoré je môjmu srdce blízke a ktoré je blízke histórii mojej rodiny, bude neustále diskutovanou položkou. Môžeme si naozaj dovoliť olúpiť tak kresťanov, ako aj moslimov e, o ich e, duchovnosť, o mier a koexistenciu, že, ktoré túto mesto predstavuje a dostať naopak politickému konfliktu. A teraz sa pozrime na konflikt medzi Spojenými štátmi a Iránom. Čo keď na budúce neustúpi ani jeden štát zo svojich e, e, pozícií. A potom nastane nevyslovný chaos. Otvorená vojna ohrozí stabilitu celého regiónu. Ba čo viac, naštiepi to veľmi významne globálnu ekonomiku, vrátane energetických trhov. Ba čo viac, bude hroziť znovu obnovenie terorizmu na svetovej škále. A opýtam sa a položím vám ďalšiu otázku, čo by bolo ak. Čo ak Irak si uvedomí potenciál a in, ašpirácie svojich ľudí a sklzne do eratického 17-ročného eh, cyklu obnovovania, alebo ešte horšie, sklzne do konfliktu. Irak je domovom 12 preskúmaných zásob ropy ale čo je dôležitejšie, býva tam 40 miliónov ľudí, ktorí zažívajú 40 rokov násilnosti, vojny, e, sankcií, okupácie, sektárskeho konfliktu a e, teroru islamského štátu. Dnes ich budúcnosť spočíva na krehkom miery. A ja, ak môžem hovoriť za seba, neopustím našich bratov a sestry, ktoré tam žijú. A teraz čo ak Sýria bude, na, bude na aj naďalej nepriateľom a e, opäť upadne do občianskej vojny? Čo ak sa znovu objaví ISIS a e, Sýria sa stane ich e, domovom a stane sa základňom pre budúce útoky? Sýria už netvorí titulky novín. Nevidíme to utrpenie. Avšak tá kríza sa neskončila. Za ostatných 9 mesiacov viac ako pol milióna ľudí bolo vykorenených zo svojich domovov a mnoho z nich už bolo pritom utečencami chce ktokoľvek v tejto miestnosti vidieť ďalšiu vojnu v Sýrii so všetkými horormi a strašlivými vecami, ktoré prináša. Chceme, aby sa na našich brehoch opäť vyplavilo ďalšie mŕtve utopené dieťa. A keď môžem hovoriť za všetkých, musím povedať, že nie, to nechceme. A dovolte mi spýtať sa, čo ak Libia sa opäť prepadne do otvorenej vojny a bude zlyhávajúcim štátom? Čo ak Líbia je novou Sýriou, oveľa bližšie ku kontinentu, ktorý vy nazývate svojim domovom? A dovolte mi povedať znovu, čo ak arabské vlády zlyhajú pri vytváraní 60 miliónov e, pracovných miest e, pre mladých ľudí v nadchádzajúcom desaťročí. A ak zlyháme, nevytvoríme vlastne naozaj dokonalé podhubie extrémizmu? Uľahčíme im náborovanie nových teroristov, ak budeme pokračovať v tejto ceste, ktorá vie, vedie k zraniteľnosti a beznádeji. Môžeme si dovoliť, aby mladí ľudia v našom regióne žili bez nádeje? Drahí priatelia, dovolte, aby toto zamyslenie sa nad týmito scenármi, čo by bolo ak, e, bolo naozaj plodné a zmysluplné. Také, ktoré môže sa vyhnúť mnohým tragédiám a poskytnúť bezpečnosť e, mladým ľuďom na ich ceste. Moja viera v Boha posilňuje optimizmus a posilňuje moju vieru v ľudstvo. Vždy je lepšia a zjednotenejšia verzia nás samých. Za každým rohom. Svetý Korán nás učí, že tí, ktorí zotrvajú v trpezlivosti a veria pánovi, zožnú tie najkrajšie odmeny. Trpezlivosť je veľmi zložitá e, vo svete, ktorý zdá sa nikdy nespomaluje, kde ľudia robia nové rozhodnutia z jednej sekundy na druhú a očakávajú okamžité výsledky. Líderstvo si však vyžaduje presný opak. Zamyslenie sa, múdrosť a dlhodobý pohľad do budúcnosti viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme politiku trpezlivosti, pretože my všetci nesieme zodpovednosť za bezpečnosť budúcnosti našich ľudí, aby sme mohli reagovať veľmi rýchlo na udalosti tak, ako sa e, dejí, dejú a nie nejakými náhodnými reakciami. Pretože politika nie je hrou, kde najrychlejšie vyhráva. Niekedy, čím rýchlejšie ideme, tým ďalej skončíme od cieľovej čiary. Môj otec, nebohý král Husajn, ma naučil, že vytváranie mieru je tou ťažšou, ale lepšou cestou. A tá ťažšia cesta lepšie ubieha spolu s priateľmi. Priateľmi, ako ste vy a Európa, aby sme spoločne mohli dosiahnuť budúcnosť, na ktorú ašpirujú aj naši ľudia a ktorý si aj oni a celý svet zaslúžia. Ďakujem veľmi pekne. ringraziamo Ďakujeme veľmi pekne jemu veličenstvu kráľovi Abdalávi II kráľovi Jordánskeho Hášimovského kráľovstva. Vypočuli sme si jeho slova, ďakujeme za ne. Vypočuli sme si vaše oduševnenie za dosiahnutie mieru prostredníctvom dialógu a pred nami je stále kus práce. Myslím si, že začiatok tohto roka preukázal ešte viac dôležitosť tejto práce, ktorú musíme urobiť spoločne. Ďakujeme. A teraz dve minúty a budeme pokračovať hlasovaním. však president. Otváram schôdzu a pristúpime k hlasovaniu. Dnes sa očakáva, že budeme hlasovať hodinu 20. Ak budete napomocní, tak to možno zvládneme trošku rýchlejšie. Takže, Najprv budeme hlasovať o návrhu konferencie predsedov, e, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Správa pani Višnevskej. Niečo k rokovaciemu poriadku? Nie? Dobre. Máme tu menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ah, ich sehe nichts. don't see. Kolikolaja, chcem ukončiť hlasovanie. Hlasovali všetci? Konec hlasovania. Prijaté. Teraz pán kolega Kolaja. Now my point is... No teraz e, to trošku posunulo, čo som chcel povedať, ale keby ste mohli trošku počkať, kým sa všetci usadia. A e, bolo tu mnoho hluku, ani e, vás nebolo poriadne počuť. Ďakujem pekne. Ale spoločne sme to celkom dobre zvládli. Teraz správa pána Porembu otvára hlasovanie menovité. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Inese Vajdere, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz eh, Euro, eh, návrh uznesenie Európsky ekologický dohovor. Máme tu pozmeňovací návrh 45, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 53 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 21. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 46 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text v dvoch častiach. prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme si druhú časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Genomen. Prijaté. 14 menovité otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 22 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Eh, odsek 2, eh, plného textu prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Konec hlasovania. Prijaté. Eh, odsek 3, pôvodného textu po dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. prijaté. E, Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa. Mnohí sa zdržali, takže to preveríme, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 15, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 47 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Ehm, hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 16 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 23. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Odsek 6, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 48, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3. Za, Proti. Zdržali sa. Opäť relatívne veľa sa zdržalo, takže preveríme, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 24 e, za. Proti zdržali sa, zamietnuté 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 26 za. Eh, pardon, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 9, eh, pôvodný eh, text, prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 27. Menovité hlasovanie. otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text v dvoch častiach obidve sú menovité hlasovanie. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 28 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. E, zamietnuté. 49 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 17 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 50 dvoch častiach obidve menovité. Prvá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 14. Pôvodný text v troch častiach. Prvá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania prijaté. Tretia časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 67 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 15, spodný text, prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, Zamietnuté. Ale preveríme to. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 16 v časti, častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za. <clears throat> A Pardon, preriekol som sa, nemusíte sa zrušať prijaté. Tretia časť za. Dvakrát som to povedal zle. Takže ospravedlňujem sa, zamietnuté. A teraz tretia časť. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa, prijaté. Štvrtá časť. Za? Proti? Zdržali sa, prijaté. 68 menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 10. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 58. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 73 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 22, 5 častí, pôvodný text, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania prijaté. Tretia časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Štvrtá časť, takisto prijaté, teda prijaté, štvrtá časť, menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. E, piatá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Preveríme eh, jednotku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 23 pôvodný text Prvá časť, e, obe dve menovité. Otváram hlasovanie. Prvá časť. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 29 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 30 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 41 v dvoch častiach. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 24, pôvodný text troch časti a všetky menovité hlasovanie. Prvá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 42 e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Zamietnuté. 31 v dvoch častiach, obidve menovité hlasovanie. Otváram prvá časť hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Peťka, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text, odsek 27. V dvoch častiach, prvá časť menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Chce to niekto preveriť? Takže zamietnuté. 32 menovité hlasovanie, otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 33, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 30, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 18, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie.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 Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. 51, kto je za? Proti? No, asi ste už unavení. Kto je za 51? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Cek... Preveríme si teda 51. Otvorím hlasovanie. Hlasovali všetci, koniec hlasovania. Prijaté. 36 pôvodných text e, častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté tretia časť. Menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 70 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 70 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 40 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci.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 49 pôvodného textu v štyroch častiach všetky menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Prvá, prvá časť. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Pozmeňa sa 9, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 11 v dvoch častiach, obidve menovité. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Takže pôvodný text padá. 54, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. 54, pozmeňovací na 54. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté 53 v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 19, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 55, pôvodný text, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. 7. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. E, odsek 56, pôvodný text v troch častiach, všetky menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Prvá časť. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci.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 proti, zdržali sa, prijaté. 55 menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 56 v troch častiach, pardon, pôvodný text 65 v troch častiach, prvá časť, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. 60, pardon, 56, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 72 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme odsek 72, e, druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 73 pôvodného textu rozdelenie na dve časti. Prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 75 pôvodného textu po dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeň sa 69 menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 80 pôvodný text, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté druhá časť. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 71, menovité hlasovanie, otvor hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. 12, menovité hlasovanie, otvor hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. 57, menovité hlasovanie, otvor hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text sa tým vybavil, takže odsek 83 pôvodného textu v piatich častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. A tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté štvrtá časť za, proti, zdržali sa, e, prijaté piatá časť za, proti, zdržali sa, prijaté 35 menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 85 pôvodného textu. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 59. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 36. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 52 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text v štyroch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Tretia časť za, Preveríme druhú časť, takže preveríme dvojku, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Štvrtá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté odsek 90 pôvodného textu, 5 častiach všetky menovité hlasovanie. Prvá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Piatá časť. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 60 menovité, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 91 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, eh, pardon, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 37 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 39, menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 64 menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 99 pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa. Prijaté druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 105. 105 pôvodný text. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté 62. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali. Konec hlasovania. Zamietnuté. 13. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci, konec hlasovania. Zamietnuté. Pôvodný text 107. E, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 63. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 20. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Prijaté. 65 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Koniec hlasovania. Zamietnuté 66 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz eh, hlasovanie o celom uznesení, tak ako bolo pozmenené. Menovité hlasovanie, otvorom hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. A teraz návrhy uznesení, pokiaľ ide o re, a vykonávanie a monitorovanie ustanovení o právach občanov v dohode o vystúpení Spojeného kráľovstva. Máme tu 6 hlasovaní, všetky sú menovité. Odsek 8. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Konec hlasovania. Prijaté. Odsek 12. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Eh, Konec hlasovania. Prijaté 18. Otváram hlasovanie. Haben alle abgestimmt. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 19. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 20, otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Hlasujeme uznesenie ako, e, cie, e, ako celku. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Teraz prejdeme Teraz správa Izabel Wieseler Líma. Hlasujeme odsek 3 pôvodného znenia, prvá časť, e, kto je za, kto proti, zdrž... druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté odsek 7 pôvodného textu v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatí, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. Ocek 8 pôvodného textu v troch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. sa na 9. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Uzatváram hlasovanie zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, za,